roku 2009. Dámy a páni, vo svojich zložkách máte tiež konečný návrh programu z prijatý 19. E, novembra v súlade s článkom 137 rokovacieho poriadku parlamentu. No a keďže neboli predložené žiadne oficiálne a formálne návrhy, pripomienky ohľadom zmeny rokov nášho pracovného denného poriadku. E, takže ten e, program e, podľa návrhu konferencie predsedov považujeme za prijatý. No a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu dnešného programu a to sú jednominútne